nielen regulovať na hraniciach, ale musíme sa postarať aj o to, že my budeme rozhodovať o tom, kto do EÚ môže prísť a kto nie. Ale namiesto toho tu máme väčšinu, ktorá hľada jednoduché riešenia, e, chce prekryť problémy peniazmi a v realite sa tie problémy stále zhoršujú. EÚ opäť nebude pripravená, keď dôjde k domej kríze a nie je to v zmysle a nie je to vôľa občanov. Chceme EÚ, ktorá je blízko k občanom a preto musíme brať e, vôľu občanov vážne a preto som za to, aby sme konečne k tomuto viedli aj nejakú zásadnú rozpravu. Ďakujem pani poslankyňa Wikström. Ďakujem pekne. V prvom rade e, blahoželám kolegyni Roberte Mecole za vynikajúcu, vynikajúcej práci. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu priebehu týchto rokov a ďakujem aj pánovi komisárovi za vynikajúci návrh. Keď e, letím nad Európou, nevidím hranice. Tieto slova sa pripisujú prvému prezidentovi Slobodného Československa Václavovi Havlovi a e, je to svojím spôsobom pre európskej integrácie. Odstránenie vnútorných hraníc samozrejme závisí od silných vonkajších hraníc. Chcem jasne povedať, že nejde o to, aby sme vybudovali nejakú pevnosť Európa. Nejde o to, aby sme iba odmietali ľudí. Ide o výkon kontroly nad tokmi ľudí, ktorí prichádzajú a odchádzajú z únie. Ide o to, aby sme zabezpečili riadne e, bezpečnostné previerky, kontroly a aby sme riadnym spôsobom spracovali všetkých tých, ktorí sem prídu e, hľadajúc medzinárodnú ochranu. Riadna ochrana hraníc je tiež dôležitá, aby sme zamedzili e, prílevu ilegálnych tovarov, falšovaných tovarov, drog e, a tak ďalej. E, e, toto, čo tu dnes máme, nevedie k plne federalizovaným kompetenciám, čo by podľa mňa bol správny krok, ale minimálne teraz je ten správny krok sme urobili. A pán predseda, ja som tu 10 rokov bola poslankyňa a je to jedno z mojich posledných výstupení v pléne. Po 10 rokoch chcem poďakovať všetkým kolegom a všetkým, s ktorými som spolupracovala a pamätajte na to, že tam, kde končí politika, ostáva priateľstvo a koniec je vždy začiatko, aj e, šancou na nový začiatok. Ďakujem. You are an optimist. Some... Vy ste optimistka, niekedy politika e, ruinuje priateľstvo, ale dúfam, že vo valte, vašom prípade bude platiť, čo ste povedali. Pani Forenza na jednu minútu. Grazie, presidente. E, ďakujem vám, predseda 1311 e, mŕtvych e, počas 2018. To je počet mŕtvych v Stredozemnom mori. A napriek tomu stále diskutujeme o e, hraniciach, o ďalšom posilnení politiky odmietania. Ja si myslím, že Európska únia nevyhnutne musí sa pustiť inou cestou. V prvom rade musí vyhlásiť libyské prístavy ako ne, prístavy, ktoré nie sú bezpečné Európa to už spravila, ale stále sú niektoré členské štáty v rámci Európskej únie, ktoré naďalej považujú za možné návraty do e, Líbie, no, takisto Taliansko. Ak chceme byť spomienka ako tí, ktorí nakoniec e, zvýšili počet umrtí v Stredozemnom mori, e, musíme dať pozor, aby sa to nestalo. Nie je možné vrácať osoby do Líbie, pretože sú vystavovaní mučeniu. Nie je možné zverovať úlohy pátrania a záchrany libýskej pobrežnej hliadke, e, pretože to nie je dostatočné. Je nevyhnutné prerušiť akékoľvek dohodu, pokiaľ ide o migrantov medzi Európskou úniou a Líbiou. E, Európska, e, Európa sa bude rozhodne s cestou Salvino zavrieť tie dvere alebo ostane civilným, civilným kontinentom. Ďakujem pekne. Podľa orgánov každý deň e, viac než 40 tisíc ľudí denne opustí svoje domovy, aby utekali pred vojnou a tak ďalej. A podľa e, tejto organizácie mení e, aj zmena klímy a prírodné katastrofy vedú k veľkému pohybu osôb a ľudí. Možno budeme mať v roku 2050 250 miliónov klimatických utečencov a to je len malý podiel eh, ale malý podiel týchto utečencov sme doteraz prijali v Európe, ale akú odpoveď dávame tým, ktorí tu vlastne prichádzajú? Sme vôbec pripravení eh, pripraviť väčšie zdroje na to, aby sme dokázali eh, integrovať toto je, čo tu príjmame o tej pohraničnej pobrežnej stráži, je opäť len uh, veľmi eh, obmedzený pokus eh, a odsudený na zlyhanie. Ďakujem pekne. Domnul un minut și... Ďakujem, pán poslanec Corrao na minútu 30 Veľmi pekne ďakujem. Povedzme si to jasne. Reforma európskeho azylového systému zlyhala. Po štyroch rokoch naliehavej situácie sa neurobilo nič na to, aby sme upravili dublinské pravidla. Líbia znovu horí. Nová, nová vlna migrantov sa čoskoro dostaví na európske brehy bez toho a, a my stále nič nerobíme. Takže um, teraz eh, sa vlastne tento, toto nové nariadenie stalo novým jedným nástrojom. Takže ide nám o to, aby sme samozrejme externalizovali problém, aby sme, aby sme dali peniaze štátom, ktorí, aby urobili za nás špinavú prácu. Reforma eh, naozaj sme dúfali, že sa nám podarí um, zrealizovať túto reformu, ale bohužiaľ tá reforma zlyhala. Zlyhala, zlyhala aj solidarita. Členské, členské štáty nechcú o solidarite vôbec počuť. My si myslíme, že um, suverenita členských štátov, pokiaľ ide o správu ich vlastných hraníc, um, dáva sa tu možnosť komisie, prosím tom agentúre, um, aby a mm, teda mm, dáva sa tu možnosť členským štátom zavádzať eh, kontroly, eh, ak mm, ďalším príkladom toho, ako v Európe princíp solidarity jednoducho bol v praxi zradený. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Petideos, ďakujem pekne, pán predseda. Je to eh, naozaj tak, ako sa v praxi ukazuje, že Frontex je pokus, ktorý zlyhal. Ale Európska únia chce teraz dokonca ešte rozvinúť Frontex ďalej, premeniť ho na pohraničnú pobrežnú stráž. Počet personálu sa zvyšuje na 10 tisíc osôb a európsky občania v dôsledku toho budú zaťažení ďalšími daňami a peniaze sa minú na zbytočnú organizáciu štátom sú odoberané nástroje, ktoré sú životne dôležité pre tieto štáty, aby dokázali chrániť vlastné hranice. A naozaj to nie je logické. Najlepšia ochrana hraníc štátu je, e, keď sa o to stará štát samotný. V praxi sa ukázalo, že väčšina členských štátov EÚ jednoducho zavrie svoje hranice pred vlnami migrantov a tým sa problém iba prenáša na štát, do ktorého tí utečenci prídu ako prvé, napríklad Grécko. Grécko vždy dostáva toho čierneho Petra. Ďakujem pekne. Pán poslanec Diaz de Mera, minúta 30. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcel by som poblahopriať Roberte za vynikajúcu prácu, ale pamätajte, že najrelevantnejšie návrhy migračného balíčka sú naďalej zablokované v rámci trialógov, takže ja som rád, že budeme hlasať o tomto návrhu a že prisúdime tým väčšiu, väčšiu právomoc tejto agentúre. Je veľmi dôležité zrealizovať tieto nástroje, aby sme mohli zaručiť integrovanú, in, in, integrovanú správu um, hraníc a je to dôležité aj z zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a zároveň samozrejme treba zaručiť aj voľný pohyb osôb. Pokiaľ ide o ten stály zbor 10 tisíc dôstojníkov, právomoc v oblasti návratov, intenzifikácia spolupráce s tretimi štátmi. No to sú, to, sú, to, sú, to sú zásadné možnosti na to, aby sme zabezpečili neustálú spoluprácu. Agentúra agentúra je jedným zo základných kameňov toho, aby sme mohli zaručiť eh, priestor bezpečnosti, spravodlivosti v rámci únie a preto je dôležité, aby Európsky parlament naďalej pokračoval v práci a aby, aby, aby sme tejto agentúre dali väčšie hm, operačné právomoci. Hm. Táto táto stráž sa riadi námorným právom, medzinárodným humanitárnym právom a chartou základných ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Um, ďakujem pekne. Pani Fajon, minúta. Ďakujem pekne. Súhlasím, že potrebujeme lepšiu ochranu vonkajších hraníc Európskej únie No, pretože to je nevyhnutné z pohľadu lepšieho fungovania šengenského priestoru a takisto z pohľadu lepšieho riadenia migrácie. Podporujem dohodu, ktorá bola dosiahnutá medzi členskými štátmi, pokiaľ je rozšírenie mandátu Frontexu a budeme hlasovať za nové pravidlá dnes, ktoré nám umožňujú zriadiť agentúru alebo Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru, ktorá bude 10 tisíc zamestnancov do roku 2027. Je nevyhnutné, aby členské štáty zachovali tú hlavnú, hlavný, hlavný diel zodpovednosti, pokiaľ ide o riadenie ich hraníc a musíme sa postarať o to, aby sme chránili občianské práva všetkých tých jednotlivcov, ktoré, aj základné práva, ktoré budú vracené do tretich krajín eh, z úrovne Frontexu. Aktivity Frontexu, ich spolupráca s tretími krajinami, a teda aj krajinami Západného Balkánu by mala spadať pod novú dohodu, ktorá zabezpečí ochranu ľudských práv. Takisto chcem upozorniť, že nové pravidlá, pokiaľ ide o vonkajšie hranice, by nemali e, platiť bez toho, aby sa neuplatňovali na celý priestor, vnútorný európsky priestor. Pán Džambasky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak má byť jedna agentúra, ktorá môže byť užitočná v rámci EÚ, ktorá je hodná z všetkých tých financií, naozaj to je potom Frontex Vonkajšie hranice sú mimoriadne dôležité s cieľom zabezpečenia slobody pohybu po EÚ, takže musíme byť e, veľmi e, dôslední, pokiaľ ide o pravidlá vo vzťahu k hraniciam. Preto vítam rozšírený mandát Frontexu a takisto stály zbor je mimoriadne dôležitý a ja stále opakujem, že potrebujeme spolupracovať tak, aby sme zabranili prílevu nezákonných migrantov na naše územie mal, Európa by mala byť taký zavretý dom, tak aby sme dokázali zachovať e, kvalitu a mm, životný štandard. Ale život v Európe nie je výsledol privilegiom. Ekonomickí migranti, ktorí neakceptujú naše hodnoty a spôsob života, tak nemajú miesto v našich krajinách ani teroristi, e, ktorí využívajú kanály migračné. Ďakujem pekne. Pán Urtasun, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tento mandát vojde do histórie pretože je to hamba, že 18 tisíc ľudí prišlo o život. A ja si myslím, že to končíme čo najhorším spôsobom. Reform, reforma Dublinu, reforma azylovej legislatívy, všetko zablokované a teraz tu vytvárame toto nové, toto, toto nové nariadenie s tým, že do toho vlejeme e, milióny eur bez toho, aby sme mali mechanizmus záruky e, základných ľudských práv a, e, a, a mechanizmus záchranných a patracích akcií. Ja som niekoľkokrát požiadal o, stiahnutie tohto návrhu. vlády postihujú mimovládky ako napríklad Open Arms, e, ktorý ktoré, ktoré nemôžu zachraňovať ľudí v tiesni. Okrem toho, o, skrátka, naliehavá vec pre ďalší mandát. Toto sa musí zmeniť. Politika sa musí radikálne zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Doamna Pani Gál, minúta 30. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, Frontex teoreticky môže pomôcť chrániť vonkajšie hranice EÚ, avšak nakoľko je to primárne zodpovednosť členských štátov, posilnenie mandátu Frontexu nie je niečím, čo ohrozí suverenitu členských štátov. Nemalo by tak tomu byť Agentúra by takisto nemala ohroziť schopnosť členských štátov ochraňovať vlastné hranice a musí existovať spolupráca. Otázka je, či to bude možné e, v praxi. E, naozaj ľutujeme, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá, neumožňuje Frontexu pomôcť, podporiť orgány, povedzme Macedónsku alebo v tretich krajinách. Z tohto dôvodu nedokáže pomôcť v návratoch nezákonných migrantov. Primárny cieľ, ktorý vždy maďarská vláda obhajovala, sa týka posilnenia hraníc. My sme e, si zobrali ten levý podiel na seba, pokiaľ ide o ochranu európskych hraníc, bez toho, aby sme, pripomínam, dostali nejakú podporu od EU a my očakávame, že EU poskytne viac finančnej podpory, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. E, Maďarsko to posiaľ takéto peniaze nevidelo. Ďakujem pekne, pani Guillaume, minúta. Bez pochyby bolo nevyhnutné posilniť agentúru Frontex, pretože naše spoločné hranice treba hra, hra, spravovať na európskej úrovni, čiže podporujem túto reformu, Európsku pohraničnú pobrežnú stráž, e, ktorá musí samozrejme rešpektovať aj základné práva osôb, ktoré budú kontrolované na externých hranicách. Napriek tomu by som chcela formula dve polotovania, čo sa tohto týka, ale sú to aj žiadania do budúcnosti. E, mm, že tam nie je teda e, mandát aktívne vyhľadávať a zachraňovať na mori, e, vzhľadom na to, koľko ľudí zahynulo v roku 2018. Ľudia sa teda púšťa do toho rizika, mali by tam byť teda aj záchranné operácie. Táto teória ale nepresadila sa. Záchranné mimovládne organizácie prasujú na, mere, na, na mori, mori a členské štáty zatvárajú svoje hranice. No a druhá vec, e, druhá reforma Frontexu. Žiadna reforma nebola prijatá, pokiaľ ide o európsky azylový režim. Je to chyba členských štátov, ktoré blokujú európsky azylový systém a Európsky parlament už viac než pred dvomi rokmi dal na svoju pozíciu na stôl. Ďakujem pekne. Tomášič, un minút. Pani Tomášič, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Frontex musí plniť úlohu ochrany vonkajších hraníc únie, ale navrhnutý smer vývoja agentúry je nesprávny. Namiesto toho, aby tu boli úzko špecializované, mobilné, rýchle zásahové jednotky, ktoré budú nasadzované v prípade núdze a namiesto toho posilnenia pohraničnej stráže, pohraničnej policie, je tu vysoko zbyrokratizovaná služba, ktorá je zriadovaná. Efektívnosť takéto služby je pochybná Problém nelegálnej migrácie musí byť e, riešený pri zdroji a v tomto návrhu nemá Frontex právo zúčastňovať sa návratov e, migrantov do tretich krajín. Tým pádom Frontex nebude mať možnosť pomáhať pri návratoch migrantov z afrických krajín do ich krajín pôvodu. Takouto politikou sa odsudzujeme na to, že budeme bojovať proti migrácii a proti organizovanému zločinu na Prahu našej únie, namiesto toho, aby sme to robili čo naďalej od našich hraníc. Ako sa len dá, potrebujeme drastickú a nie kozmetickú zmenu. Pán Rangel. Ďakujem, nie je tu pán Rangel. Pani Kienge, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda s veľkým zmyslom pre zodpovednosť e, táto snemovňa napredovala reformu nariadenia, ktorý zriaďuje pohraničnú a pobrežnú stráž. Preklenuli sme aj tie vnútorné rozkoly, rokovali sme a dohodli sme sa na texte, ktorý istotne mohol byť ambicioznejší, ale ktorý istotne prispieje ku konsolidácii jedného zo štyroch pilierov, ktoré identifikovala komisia v rámci Európskej agendy pre migráciu. A síce riadenie vonkajších hraníc. Každopádne pripomínam, že komisia v rámci toho istého piliera vyzýva Európu, aby zintenzívnila aktivity pátrania a záchrany na mori. Je nevyhnutné zabezpečiť skutočnú a efektívnu ochranu hraníc, ale a predovšetkým pri plnom rešpektovaní základných e, práv. Náša podpora tejto reforme e, je práve z toho dôvodu, že sa nám podarilo zachovať ten rámec záchrany týchto ochran, e, teda týchto práv a takisto zachovať aktivity vyhľadávania a pomoci, ktoré zostanú pre nás prioritou e, v rámci európskeho systému spoločného azylu. Takisto chcem poďakovať pánu Varnopilusovi a pripomenúť, že je nevyhnutné zachovať fungovanie Sofia, teda robiť viac v otázke pátrania a záchrany. Ďakujem pekne, pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda vážený pán komisár, dámy a páni. Ja si veľmi jasne spomínam, pred 5 rokmi som nastúpil do Európskeho parlamentu a v tom čase takáto myšlienka, že vytvoríme pohraničnú stráž, pobrežnú stráž, to bola nejaká vágna predstava. Mysleli sme, že sa to naplní možno do roku 2030, nie však skôr. Ako sa ukazuje, boli sme pomerne naivní, pretože O rok na to, po tom, čo som nastúpil do parlamentu, viac ako milión migrantov a utečencov prešlo cez naše vonkajšie hranice. A aj napriek tomu, že pohraniční zamestnanci, pohraniční policajti boli dobre vycvičení, nedokázali zvládať e, jav v takomto rozsahu. Sme tu teda na to, aby sme diskutovali, čo spraviť, aby sme vedeli ochrániť hranice v časoch krízy. My vieme, že Schengen je dôležitý a dá sa zachovať len, keď sú dostatočne silné naše vonkajšie hranice. Takisto sme si ozrejmili, že Európa musí zabezpečiť svoju bezpečnosť na vonkajších hraniciach. 4 roky po kríze tu sme a hovoríme o vytvorení takejto pohraničnej agentúry, ktorá bude mať 10 tisíc zamestnancov, ktorá dostane nové právomoci. Myslím si, že táto nová agentúra je skutočným prejavom solidarity medzi členskými štátmi, ktoré sú vo vnútri únie a tými, ktoré sú na vonkajšej hranici. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave. 10 ľudí je na zozname. 10 poslancov. Naozaj by som rád dal všetkým priestor, ale Poprosím vás, aby ste sa pridržali tej minúte, ktorú máte. O 5. hlasujeme a ešte máme ďalší predtým bod. Takže skutočne vás láskavo prosím, aby ste sa pridržali eh, toho minútového limitu. Pani Šojdrová, eh, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, je nutné pripomenúť, že tento návrh reaguje na veľkú chybu, ktorá sa stala v rokoch 2015-16, kedy nebola chránená šengenská hranica, tak ako by mala byť, do Európy prišlo počas obdobia 2015 až 2017 takmer 2 milióny migrantov. Niektorí boli skutočne legálni utečenci, ktorí utekali pred eh, vojnovým násilím, ale bolo tam takisto, bolo tam takisto veľa tých nezákonných migrantov, ktorí nemali právo na azyl a ktorí by mali byť vrátení preto vítam posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže. Európska únia musí chrániť svoje bezpečie. Európska únia musí poskytovať azyl tým, ktorí skutočne azyl potrebujú. A problém je v tom, že pokiaľ sem prídu tisícky nezákonných migrantov, tak občania Európskej únie sa nebudú cítiť bezpečne a odmietajú potom prijímať aj tých legálnych migrantov a žiadateľov azyl. Takže je potrebné tento návrh prijať. Ďakujem. Ďakujem pekne, gospodine povjereniče, nakon tri godine uspješnog funkcioniranja Europska obalna i granična straža... Po troch rokoch dobrého fungovania teraz e, nová agentúra bude schopná zabezpečiť slobodu pohybu v rámci šengenského priestoru. Vítam zriadenie stáleho zboru, ktorý bude mať 10 tisíc zamestnancov. To je reakcia na e, nebezpečnú situáciu na vonkajších hraniciach. Ja myslím si, že stálo za to zamyslieť sa nad e, tým celým postupom udelenia štatútu azilanta alebo utečenca. Je to dôležité nielen z pohľadu šengenského priestoru, som rád, že v rámci kontroly vonkajších hraníc budeme sa môcť spolahnúť na silnú podporu Európskej únie. Pani Stevens. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vždy sme podporovali Frontex. Prvýkrát sme tak spravili v roku 2016, kedy Frontex eh, mal úlohu viacej zasahovať eh, do návratov ľudí, ktorí boli zamietnutí z pohľadu ich žiadosti o azyl A teraz podporujeme opäť Frontex a ideme aj správnym smerom. Frontex plní mimoriadne dôležitú úlohu, pokiaľ ide o implementáciu migračných politík. Môže to fungovať len za predpokladu, že budeme mať silné vonkajšie hranice a Frontex nám v tom napomôže. Viac zdrojov, viac zamestnancov, to nám pomôže lepšie zvládať tie výzvy Frontex musí byť aktívny, pokiaľ ide aj o krajiny mimo EÚ, tie, ktoré nie sú e, susednými krajinami EÚ. Frontex môže pomôcť vracať ľudí napríklad z Maroka do iných krajín mimo EÚ, napríklad Nigérie. Túto šancu sme premeškali a to je škoda. You, And, my... Ďakujem pekne na úvod by som chcel vyjadriť polutovanie, že v takto dôležitej veci, kde tisícky životov a miliardy eur sú v hre, e, tí kolegovia v rámci tejto snemovni e, sa rozhodli, že nebudú príjmať e, otázky v rámci modrej karty. Každopádne istotne riešenie, ktoré sa tu ponúka, je právny štát. Ak ľudia sa snažia vstúpiť do únie nezákonným spôsobom, tak potom by tu mal byť veľmi, veľmi pevné, rigorózne pravidlo, kde sa povie, je mi ľúto, musíš ísť späť Každopádne na druhej strane tu musí zároveň e, byť zadefinovaná právna cesta, ako ľudia môžu žiadať o azyl, pretože všetky civilizované národy akceptujú právo na azyl pre tých, ktorí sú prenasledovaní. Takže právny štát je riešením tejto problematiky a ja sa pýtam, či 11 miliard eur dodatočné e, zdroje a právomoci a byrokracia pomôžu, keď jednoduchá aplikácia legislatívy by oveľa viac stačila, aby bola pomohla. Bogovič. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že sa nám podarila dohoda ohľadne toho, že vonkajšie hranice musia byť chránené a že takýmto spôsobom zaručíme mier, prosperitu a stabilitu v Európe a fungovanie šengenského systému. Bohužiaľ sme sa eh, v 2015 nemohli dohodnúť, nedokázali na tom dohodnúť, ale teraz o 3 roky, o 4 roky neskôr sme sa sme dospeli k tomu, že naozaj jednoducho musíme zastaviť nelegálnu migráciu, ale pochopiteľne musia následovať ďalšie kroky. Mandát front Frontexu musí byť rozšírený e, na návraty z tretich krajín do tretich krajín. Ja pochádzam zo Slovenska. My sme mali 10 tisíc prekročení e, našich hraníc v roku 2015 a ten počet e, ten počet počas uplynulého obdobia opäť začal narastať a nemyslím si, že by sa to malo meniť do budúcna mm, Takže myslím si, že by, by sme naozaj sa mali zamyslieť nad tým navracaním e, z tretich do tretich krajín. Ja som, ja som Európan, ja, ja rešpektujem tieto ciele, a medzi týmito cieľmi je aj integrovaná správa hraníc, na čo bude slúžiť e, práve agentúra, ktorá bude mať novú, novú právomoc, e, na ktorú budú vynaložené nové dodatočné zdroje a my socialisti sme prispeli k zlepšeniu tohto návrhu, predkladali sme pozmenujúce návrhy v súvislosti s jednotlivými aspektmi ehm, ale verte mi, že nám zostal taký horký pocit v ústach, ehm, pretože sme nevideli, nevideli sme, že by tu panovala nejaká solidarita. Španielsko, pre, a, aj tak, a je to aj kvôli tomu, že balíček, azylový balíček zostal nedokončený a že e, sa na rade veci blokujú. Takže to je úloha už pre ďalší parlament. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Vážený, vážený pán predsedajúci, ja by som chcel protestovať. Um, po, my zažívame obrovské migračné toky, toky nelegálnych migrantov. Uh, a nedávno, nedávno na ostrove Samos e, bol protest, pretože obyvateľia už nedokážu akceptovať to obrovské, obrovské množstvo tých, ktorí prichádzajú na tento ostrov. Preto sa treba venovať e, otázke ochrany hraníc. Nemám na mysli len námorné hranice, pretože máme Eh, veľa príchodov aj, eh, z, aj eh, v rámci pozemných hraníc, takže Frontex musí jednoducho vykonávať svoju úlohu na viacerých úrovniach. Um, Nuž e, na týchto pozemných hraniciach e, je aj veľa tých pre prevádzačov, ktorí, ktorí zneužívajú tú situáciu. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Pospíšil. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že Uh, tie pravidlá mm, pre agentúru sú nutné. Ja by som bol osobne za, aby táto inštitúcia sa čo najskôr plne rozbehla, ale ja rozumiem, že treba aj isté prechodné obdobie. Dovolte mi ešte doplniť k rozprave, že popri jasnejších pravidlách pre vonkajšie hranice a ich ochranu bude, bude potrebné do budúcna spustiť ďalšie nástroje, ktorým budeme chcieť predchádzať ďalším krízam a migračným vlnám, ktoré v Európe hrozia. To znamená, že treba mať jasnú ochranu vonkajšej hranice, ale treba, aby platili aj preventívne opatrenia. Čo s tými, ktorí prídu na hranicu, aké alternatívy im ponúknuť a podobne. Čiže potrebujeme Ehm, teda osobitný fond pre Afriku, vďaka ktorému by sa investovalo do, do oblastí, kde existuje riziko migrácie. Takže to sú veci, na ktorých by sme mali ďalej pracovať. Ďakujem veľmi pekne pani Ward. Počas uplynulých uh, rokov som sa, um, som sa priamo dozvedala um, skúsenosti tých, um, ktorých sa to priamo týkalo. Bola som v Kale, stredovala som sa mimovládkami, počúvala som tých, ktorí boli prinútení migrovať, pretože v ich krajine je konflikt a podobne. Tá situácia je tragická. Ľudia sú ochotní riskovať to, že sa utopia, preto aby tu v Európe začali nový život. Čiže sú tu aspekty tohto nariadenia, ktoré ja vítam. Ja som rada, že agentúra bude vykonávať aj patracie akcie. Tých, ktorých, tí, ktorí budú zachránené, s nimi sa musí zaobchádzať humánne. A, a ja vítam aj to, že sa tu zdôraznila zdôraznilo dodržiavanie základných práv. Mali by sme prezať na seba zodpovednosť a riešiť aj nerovnováhy a um, ktorá, ktorá núti ľudí opúšťať svoje domovy. A a ísť do Európy. Pán predseda, musíme chrániť zraniteľných, musím sa ubezpečiť, že naše, naše spoločenstva privítajú týchto ľudí, pretože v inom momente v histórii sme to mohli byť my. Ďakujem veľmi pekne, pani Zovkov, ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za Eh, jej vynikajúcu prácu. Ja si myslím, že naozaj ehm, ochrana vonkajších hraníc je dôležitá. A je to, je to jasné, keď sa pozrie napríklad na Chorvátsko. Chorvátsko má najdlhšiu vonkajšiu hranicu. Ehm, národné, naše národné jednotky usilovne pracujú, vychránili bezpečnosť. Ehm, Európska e, pobrežná e, agentúra môže poskytnúť kľúčovú pomoc členským štátom, najmä v týchto kritických poraničných regiónoch. Musíme zapojiť do toho všetkých partnerov v tretich krajinách, aby spolupracovali a aby poskytovali podporu, ktorá povedie k efektívnej správe, respektíve k efektívnemu riadeniu e, migračnej politiky Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Áno, rád by som poďakoval za túto zaujímavú rozpravu a najmä za vašu podporu. Nové nariadenie, eh, ako som už uviedol počas úvodu, mení pravidlá, eh, mení, mení celú hru um, v tom, ako budú vonkajšie hranice chránené, akým spôsobom bude prebiehať správa migračných krokov počas nadchádzajúceho desaťročia. To bol cieľ. Musíme byť pripravení, nevieme, čo nás čaká do budúcna. Je to veľký krok vpred a my, my všetci v tejto, v tejto sále môžeme byť pyšní na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Je to súčasťou nášho spoločného dedičstva jednak agentúra, ale samozrejme aj členské štáty majú teraz nástroje v rukách, aby mohli anticipovať a reagovať na budúce krízy na vonkajších hraniciach Európskej únie. Ja skutočne dúfam, že podporíte konečný výsledok rokovaní počas hlasovaní neskôr musíme ukázať našim občanom, že Európe, že Európe na veciach záleží, že pracuje postupuje tak, aby to bolo v ich záujme, že Európe môžu dôverovať. Nechcem sa ešte lúčiť, pretože ešte máme jednu ďalšiu rozpravu spoločne, ktorá bude tou poslednou. Ďakujem veľmi pekne. Pani Mecola. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa tejto rozpravy zúčastnili. Táto legislatíva určite prinesie pozitívne zmeny v tom, ako bude prebiehať správa vonkajších hraníc. Určite so mnou súhlasíte, že všetci, súhlasím, všetci súhlasíme s tým, že naše interné hranice musia byť otvorené, aby európske občania mohli cestovať v rámci priestoru Európskej únie. A to možno zabezpečiť len tak, Abo len vtedy, ak budú naše vonkajšie hranice chránené e, čo najlepším spôsobom. A myslím, že vďaka tejto legislatíve sa nám to podarí. Touto legislatívou sa nám podarilo nájsť riešenie mnohých otázok, mnohých problémoch, um, agentúra bude mať viac ľudských zdrojov k dispozícii, bude mať viac finančných, technických zdrojov k dispozícii. Rovnako sa ubezpečujeme, že agentúra bude môcť naďalej um, rešpektovať základné práva počas všetkých svojich aktivít. Poskytujeme jej pos- potrebnú podporu, pomoc aj pri posilňovaní uh, spolupráce s tretími. Dohodli sme sa aj na uznesení, tak aby komisia mohla zmeniť e, svoje nariadenie ohľadne počtu pracovníkov, tak aby mohlo dôjsť nárastu počtu pracovníkov. My sme slúbili našim občanom, že e, schválime túto legislatívu ešte pred koncom mandátu. Podarilo sa nám to, máme v rukách výsledok a opätovne by som rada poďakovala všetkým kolegom, ktorí to umožnili kolegom z Rady komisie, tíňovým správodajcom a ďakujem veľmi pekne za vašu dobrú vôľu uzatvoriť e, tento legislatívny postup. Mali sme vytýčený cieľ a dosiahli sme ho. Chceli sme pozitívnu zmenu a podarilo sa nám to dosiahnuť. Takže pre Európu je to určite víťazstvo. Dobre, týmto uzatvárame rozpravu v tejto veci. Hlasovanie bude dnes. A teraz prejdeme hneď k ďalšiemu bodu na programe správu Juana Fernanda Lópeza Aguilára, výzový kódex. A slovo dávam spravodajcovi. Komisario. Vážený pán komisár, vážený pán eh, predsedajúci, viete, že eh, to bolo pre mňa obrovskou cťou môcť spolupracovať eh, mm, mnohé roky na tomto spise, spise, ktorý sa týka vízového kódexu Európskeho vízového kódexu. Táto téma sa teraz vracia do Európskeho parlamentu. Um, pracovali sme veľmi intenzívne. A chcem za to poďakovať samozrejme e, tieňovým správodajcom, ktorí spolupracovali veľmi efektívne, veľmi konštruktívne na tejto, leg- tejto legislatíve. Samozrejme vám, pán, pán komisár Armopulos, ďakujem vám za vaše odozdanie, e, za to, za, za to že sme, sme mohli tak konštitutívne spolupracovať. Zorganizovali sme bezpočet e, vypočutí, diskutovali sme s účastnenými stranami. Hm. E, diskutovali sme, diskutovali sme o, o tejto téme s mnohými aktérmi a e, Víza, vízový kódex sa samozrejme týka toho, o čom sme diskutovali pred chvíľočkou. Ktorý, e, týka sa to samozrejme voľného pohybu osôb v rámci priestoru Európskej únie. Ide o samozrejme vstup do Európskej únie aj na, aj na legitímne, regulárne ciele, teda tých, tých ktorých nazývame um, cestujúcich v dobrej vôli, teda tých, ktorí prichádzajú na krátku lehotu, um, na 90 dní povedzme, z dôvodov, alebo teda, cestovný ruch, eh, podnikateľské účely, štúdium, výskum a podobne. Teda všetky tieto možnosti boli zvážené vo, vo, vo vízovej legislatíve Podarilo sa nám dosiahnuť e, rozumnú rovnováhu na to, aby sme mohli zabezpečiť tie isté podmienky povolenia vstupu na európske územie. E, riešili sme aj vízové poplatky za víza, riešili sme formuláre na predkladanie žiadostí mm, a riešili sme samozrejme a chceli sme zachovať taký cieľ, chceli sme zachovať chceli sme zabezpečiť, aby bolo jednoduché získať víza pre tých, ktorí cestujú v dobrej vôli. A to je, to je veľmi dôležité. Ja pochádzam z krajiny, do ktorej prichádzajú milióny, milióny turistov za rok na Kanárske ostrovy prichádza 18 miliónov turistov ročne, takže preto je dôležité im, čo na, im uľahčiť e, tento vstup. A Niektoré z pozmenujúcich návrhov, ktoré sa nám podarilo vyvážiť, alebo teda ten konečný text, e, teda snaž, riešili sme poplatky, e, riešili sme znižovanie poplatkov pre osoby mladšie ako 16 rokov, výnimky budú platiť pre študentov, umelcov, výskumníkov, športovcov. Podarilo sa nám, podarilo sa nám e, riešiť aj otázku mm, e, podarilo sa nám riešiť aj ďalšie otázky, podarilo Podarilo sa nám dosiahnuť e, zložené zloženie záujmov tak aby, tak, aby bolo jednoduchšie a lacnejšie s tým, že um, samozrejme, ak si kúpite letenku skôr, tak, uh, tak bude, bude, bude lacnejšia. A preto sme umožnili, aby bolo umožnené zažiadať o vízum aj oveľa skôr. A Eh, niekedy mm, samozrejme tu treba, tu treba oddelovať vstup do únie, ktorý je legálny, mm, na, tých ľudí, ktorí prichádzajú v dobrej vôli. A potom sme ďalej ešte riešili aj otázku návratov, respektíve snažili sme sa vyvážiť eh, mm, tú situáciu. Snažili sme sa nastaviť eh, kategóriu stimulov pre tretie krajiny, aby s nami spolupracovali, aby jednoducho um, tá, táto legislatíva bola čo najlepšia. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia, vítam dohodu o tomto dôležitom spise. Opäť by som chcel vyzdihnúť spravodajcu pána Lópeza Aguilára, a samozrejme tieňových spravodajcov. E, chcem ich e, vyzdvihnúť za ich prácu na tejto novej legislatíve. Cestovný ruch samozrejme zohráva kľúčovú úlohu v ekonomikách Európskej únie a predstavuje takmer 10 HDP EÚ. Zdlhavé a ťažkopádne postupy môžu ľudí odradiť od toho, aby prišli do Európy. Týmto by sme sa pripravili o investície a vynaložené prostriedky a negatívne by to ovplyvnilo ekonomiku Európskej únie. Dohodnuté zmeny zjednodušia miliónom cestujúcich získať víza, aby do Európskej únie mohli prísť za účelom turizmu, obchodu a podnikania. Zjednodušenie procesu neznamená e, voľnú priepustku do EÚ ani nejaké laxné bezpečnostné kontroly. Nové pravidlá v zásade zlepšia a posilnia naše bezpečnostné štandardy, aby odhalili tých, ktorí predstavujú hrozbu alebo nemajú právo na vstup do Európskej únie. Nový mechanizmus vo vízovom kódexe nám umožní využívať pákovú, pákový efekt na našej vízovej politiky v spolupráci s mimoeurópskymi krajinami, krajinami mimo EÚ, pokiaľ pôjde o návraty a readmisiu neregulárnych migrantov. Postupy, ktoré budú flexibilnejšie pre cestujúcich do šengenského priestoru, sú tiež upravené v tomto texte. Prečo? Pretože podľa súčasných pravidiel najskorší dátum, kedy je možné podať žiadosť, je 3 mesiace pred plánovanou cestou. Tieto nové pravidlá rozširujú to obdobie na 6 mesiacov. Rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi sa tiež zabezpečí. Častí cestujúci, ktorí majú pozitívnu vízovú históriu, môžu dostať viacnásobné vízum na vstup a postupne sa im môže predlžovať rok, e, obdobie platnosti z jedného roka na maximálne 5 rokov. Ušetrí to čas, zníži to náklady tak pre uchádzačov, ako aj pre členské štáty. Zároveň naplnenie podmienok vstupu zo strany cestujúceho bude dôsledne a opakovane verifikované vo všetkých prípadoch. Mierny nárast poplatku za šengenské vízum zo 60 eur na 80 eur sa tu tiež navrhuje s cieľom zabezpečiť ďalšie zdroje na posilnenie bezpečnosti. Tento mierny nárast umožní členským štátom zachovať primeranú úroveň konzulárnych pracovníkov na celom svete. Zabezpečí to silnejšie bezpečnostné kontroly, ako aj posilnenie IT vybavenia a softvéru, bez toho, aby to bola prekážka pre uchádzačov o víza. Aby som to zhrnul. Nová, nový vízový kódex EÚ prispôsobí pravidlá vyvíjajúcim sa e, bezpečnostným e, situáciám, e, poskytne aj no, využije aj nové príležitosti, ktoré prináša technologický vývoj. Dúfam, že tento kompromisný text podporíte a samozrejme teším sa na rozpravu. Ale teraz na konci svojho úvodného vystúpenia by som chcel prejsť do svojho rodného jazyka, aby som povedal pár slov Vážení priatelia, je to teraz naše posledné spoločné rokovanie. Viete, že ja ako komisár tu budem do konca októbra, ale niektorí z vás tu čo skoro už sedieť nebudete, preto sa chcem všetkým srdečne poďakovať za týchto 4,5 roka. Naozaj sme veľmi intenzívne pracovali v duchu solidarity, v demokratickej v demokratickom priestore, kde boli rôzne stanoviská, ale v konečnom dôsledku sme eh, dokázali nájsť presvedčivé odpovede na veľké výzvy a problémy, napríklad pokiaľ ide o migráciu alebo bezpečnosť. Bez vašej podpory by sme to neboli mohli dosiahnuť. A keď dnes hovoríme, že môžeme e, tu zachovať isté dedičstvo, súvisí to práve s tou spoluprácou. Ešte raz sa preto chcem všetkým srdečne poďakovať a tí z vás, ktorí budú opäť aj v budúcom parlamente, prajem vám, aby ste rovnakým odhodlaním a s pocitom zodpovednosti pracovali aj ďalej. A ak budete pracovať niekde inde, pamätajte vždy na to, čo ste robili tu, že to bolo užitočné pre vašu vlast, ale aj pre Európu. Okrem toho sa chcem poďakovať tým, ktorí sú v zákulisi tejto verejnej scény. Chcem poďakovať tlmočníkom, Niekedy im trošku stiažujeme život, ja sa mm, ale vždy snažím hovoriť pomaly a zretelne. E, chcel by som poďakovať aj e, e, radencom, ktorí nám tu naozaj ponúkajú vynikajúce služby. Ďakujem fotografom, ktorí svojim talentom a inšpiráciou zachytávajú eh, tieto momenty aj do budúcnosti. Všetkým srdečne ďakujem. Myslím si, že eh, keď sa budeme musieť rozlúčiť, eh, budeme si stále môcť hovoriť, že áno, boli sme pri tom, keď naša práca tvorila budúcnosť Európy. Máme spoločné hodnoty a chcem povedať, že táto miestnosť, tento parlament Naozaj všetci tu môžeme byť veľmi hrdí, lebo parlament naozaj zastupuje demokraciu v plnom význame slova a hodnoty, na ktorých stojí Európa. Ďakujem, predseda. Ďakujem, pán komisár, ďakujem za vašu spoluprácu. A vy ste naozaj e, prítomní pri tvorbe tak ako pri tejto predošlej správe, pri tejto. Ďakujeme vám za všetko, čo ste urobili a určite kolegovia si vážia vašu činnosť. A teraz pani de Monte, jedna minúta. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem predovšetkým aj pánovi komisárovi za jeho slova a takisto chcem opätovať aj vám a všetkým zamestnancom, cel, všetkým tým, ktorí spolupracovali. Pokiaľ ide o dnešnú tému, chcem vyjadriť spokojnosť, pokiaľ ide o vývoj, ktorý zaznamenal na tento prepracovaný e, vízový kódex, tak aby uľahčil mobilitu, ako napríklad možnosť predkladať eh, žiadosti alebo teda otázky až 6 mesiacov pred predpokladaným pobytom, takisto možnosť eh, znížených poplatkov pre mladých, takisto uľahčenie víz pre viacnásobné vstupy pre častých cestujúcich a takisto uznávanie, konkrétne uznávanie eh, ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry alebo ktorí sú športovcami. Je škoda, že sme nevyužili túto príležitosť na to, aby sme riešili zastaralú normatívnu restrikciu alebo teda zákonu, reštrikciu alebo prekážku, ktorá neumožňuje legitímnym oprávneným cestujúcim zostať dlhšie v rámci šengenského priestoru bez toho, aby prekračovali e, právne prahy v jednotlivých členských štátoch. Parlament, Európsky parlament e, dvakrát ukázal podporu takémuto predlženiu týchto, týchto, týchto e, časov a každopádne 90 dní to ešte platí pre obdobie, kedy bola šengenská zóna menšia. Pán Becker, ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. E, konečne je to tu. Po mnohých rokoch odhlasujeme nový vízový kódex EÚ. Ja ako e, človek, ktorý rokoval za EPP, chcem vyslovene poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín, pretože ten výsledok je naozaj pozoruhodný. Chcem poďakovať aj komisii za nové návrhy, ktoré vlastne vydláždili cestu k tomuto dnešnému textu a ďakujem aj rumunskému predsedníctvu za konštruktívny dialog. Podarilo sa nám dosiahnuť, že v budúcnosti Európska únia zásadne môže podporiť budovanie vzťahov s tretimi krajinami Zažijeme to ako nový rast v podnikaní, v cestovnom ruchu, v športe. Jedným z jeden z kľúčových cieľov EPP sa nám podarilo zrealizovať, pretože v konečnom dôsledku aj naši ľavicovo-zelení priatelia sa vzdali už toho odporu, aby to bolo celé prepojené na readmisiu e, zo strany tretich štátov, tretí, štát, tretí štáty, ktoré nebudú e, spolupracovať, nebudú dostávať víza, alebo sa tam budú vyberať vyššie vízové poplatky. V budúcnosti takéto vízové výhody majú byť prepojené iba na readmisiu. Avšak, bohužiaľ, tento princíp, e, o ktorom sa dnes e, bude hlasovať, nebol zrealizovaný. Sice vyslovene vítam posilnenie Frontexu, posilnenie o personál a prostriedky, e, aby sme mali efektívnu ochranu hraníc, ale zároveň ľutujem, že Frontex ne pomáha krajinám, teda tretím krajinám pri readmisii. Okrem toho je veľmi polutovanie hodné, že Frontex ešte stále potrebuje povolenie členského štátu. Ďakujem za fascinujúci, eh, fascinujúce časy v tomto parlamente a ďakujem vám za vynikajúcu spoluprácu. i Tania. Ďakujem pekne, Tania. a Nech sa páči, fajn dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, som naozaj veľmi rada, že po štyroch rokoch rokovaní tu máme druhý návrh Európskej komisie a konečne sa nám podarilo vytvoriť eh, návrh o získavaní víz. Ak tieto pravidlá budú schválené, tak postupy pre občanov tretich štátov, ktorí cestujú do EÚ, budú zjednodušené. Orgány členských štátov si zachovajú svoju kľúčovú úlohu v tomto procese. Európska politika overovania víz je v tomto smere kľúčová, pretože ona umožňuje medziludský kontakt, turizmus, cestovný ruch vytvára imič otvorenej a bezpečnej Európy. Dovorte mi pripomenúť vám, čo znamenalo zrušenie víz pre občanov Západného Balkánu. Neboli doposiaľ úplne zrušené, ale napriek tomu to vždy uľahčovalo niektoré ďalšie opatrenia, ako napríklad boj proti obchodovaniu s ľuďmi, boj proti nelegálnej um, obchodnej činnosti, organizovanému zločinu. A odstránilo to obrovské rady ľudí čakajúcich pred konzulátmi, mladých ľudí, ktorí skrátka nemali žiaden prístup do Európy. Vízová politika je ktorá je niečím veľmi hmatateľným pre ľudí, preto by mala byť veľmi prístupná, transparentná a dostupná pre všetkých. Vďaka novým pravidlám, ktoré sme schválili, by mali ľudia získavať víza rýchlejšie. Majú zároveň možnosť žiadať víza 6 mesiac vopred. Poplatky budú znížené pre študentov, pre pre športovcov, pre umelcov, dokonca budú bezplatné pre deti. Žiadosti môžu byť podávané elektronicky e, v tomto modernom veku. Ale je tu jedna vec, ktorú, ktorú, ju ľutujem a to spomenul tu, že spravodajca, nemáme tu veľký prielom v oblasti humanitárnych víz. Som presvedčená, že práve tie by viedli e, k menšiemu utrpeniu ľudí na migračných trasách Potrebujeme bezpečné cesty pre ľudí, ktorí si zaslúžia ochranu. A teda <clears throat> nie je dobre pre Európu, aby robila naďalej to, čo robí aj dnes. Pani Stevens, nech sa páči na minútu a pol. Vážení kolegovia a kolegyne, celkový cieľ tejto reformy vízového kodexu bolo zjednodušiť žiadosť o víza a a zároveň eh, by sme mali zabezpečiť to, že víza sa budú eh, jednoduchšie žiadať. Eh, zároveň by to mal byť zjednodušený režim udelovania humanitárnych víz cez všetky konzuláty vo svete. Is geen vertaling? U hoort de vertaling? <clears throat> Oké. Okay. Dobre, takže teraz, keď tieto prekážky boli vyriešené, môžeme znova eh, hlasovať o tomto návrhu už za niekoľko okamihov. Žiadosti o víza sa môžu podávať cez internet a eh, turisti, ako aj podnikatelia, môžu cestovať cez šengenskú zónu veľa jednoduchšie. Náklady na víza budú znížené, zároveň aj objem dokumentov, ktoré majú byť eh, predkladané e, sa zniží, respektíve doku, ďalšie dokumenty už nebudú nevyhnutné. Ak ľudia budú využívať svoje víza korektne, tak následne budú môcť získať um, dlhodobé víza. Zároveň však <clears throat> Európa vidí isté e, výhody uh, v tom, čo sa môže stať v prípade navracania nepravidelných, neregulárnych migrantov, tak v takýchto prípadoch um, štátni príslušníci týchto krajín, ktoré nebudú spolupracovať s Európskou úniou, budú musieť čakať oveľa dlhšie a zároveň aj platiť viac za svoje víza. To isté bude platiť aj v prípadoch, keď krajiny nebudú spolupracovať v oblasti identifikácie a vydávania dokumentov. Zároveň je dôležité pre európske krajiny, ktoré majú vonkajšie hranice, aby neposkytovali jednodňové víza jednodňovým turistom. Takéto zadné vrátka si musíme ponechať uzavreté Vážení kolegovia, to je môj posledný prejav v Európskom parlamente. Želám vám všetko dobré do budúcnosti a ďakujem vám veľmi pekne za vynikajúcu spoluprácu. Uh, domnul Depre, do minúte. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, 60 miliónov každý rok e, teda cudzinci, ktorí prichádzajú ako turisti do EÚ a niektorí prichádzajú z USA, Austrálie, Kanady napríklad a nemajú povinnosť mať víza, iní zo 105 krajín, hlavne Afriky, Ázii, Južnej Ameriky, musia mať turistické víza, aby vošli do šengenského priestoru. E, revízia vízového kódexu je práve im určená má uľahčiť e, takéto turistické a služobné cesty a pokiaľ tu teda dobrá vôľa a zmierniť migračný tlak a hrozby pre bezpečnosť, takže je to dobrá dohoda. E, menej ako dva týždne by trvalo vydanie víza a dalo by sa žiadať nie 3 mesiace, ale už 6 mesiac vopred a viacvstupové víza tiež, ktoré by platili až 5 rokov. Spoločné pravidlá pre členské krajiny by boli tiež. Nie je to tak teraz. Tie poplatky, tie sa nezmenili už 10 rokov, ehm, sa zvýšia e, zo 60 na 80 eur pre dospelých